vyšetrovacieho poriadku. Tiež e, som obdržal e, od rady ich e, pozície, ktoré sa týkajú smernice pre technické predpisy, ktoré sú aplikovateľné pre lode, ktoré sú plavia sa na vnútorných morách a takisto aj pokiaľ ide o európske štatistiky pre vonkajšie obchod a takisto aj pokiaľ ide o právomoci, ktoré sú delegované ako výkonné kompetencie zverené komisie. Toto